Tureckom. Máme údaje, že by to pomohlo tak euru, ako aj e, japonskej mene. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Kelly. A teraz dávam slovo komisárovi Regichtovi.